Vidím, že nie sú, takže mandát je týmto potvrdený. Zápis tohto zasadnutia bude ako obvykle predložený parlamentu na schválenie na začiatku budúceho čiastkového jednania. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak uznesenia prijaté na dnešnom zasadnutí budú eh, dané k dispozícii orgánov, ktoré sú tam spomenuté. Zasadnutie Európskeho parlamentu je teraz prerošené, denné zasadnutie končí a ja vám, kolegovia, prajem bezpečnú cestu a ničím nerušenú cestu domov. Ďakujem.